Ako sa pozerá komisia na nadchádzajúcu fúziu Deutsche Bank a Commerzbank a hlavne aký bude dopad tejto fúzie na finančnú stabilitu? Ďakujem, pani Gil. A teraz za EKR e, ďalší rečník, 1,5 minúty. Pani predsednička, dámy a páni, máme veľký problém v eurozóne tým, že je to obrovská suma e, tých nesplacených úverov, 600 e, miliard eur, a možno aj viac, keby nebolo veľa e, niekým spôsobom zakryté alebo niekde schované, ten veľký problém a teraz diskutujeme v tomto parlamente riešenie, ktoré to nerieši, ten problém. Veľmi ťažko vybojované legislatívne opatrenie, ktorý celý ten problém, ktorý máme v eurozóne, vôbec nerieši, pretože všetky tie rizikové a nesplácané úvery, ktoré vznikli počas krízy eura, počas eh, krízy štátnych dlhov, počas eh, finančnej krízy, tie vôbec nie sú riešené. Ten, eh, tá legislatívna úprava platí pre nesplácané úvery od momentu, kedy nadobudne účinnosť. Ani nie tie e, úvery, ktoré sa stávajú nesplácanými po roku 2019 alebo roku 2019 potom, čo nadobudne účinnosť táto úprava, s tým nebudú dotknuté, ešte stále je tam lehota troch rokov, odkedy budú potom platiť tie prvé opatrenia odpisovania. Až od roku 2022 začneme takéto rizikové nesplácané úvery riešiť. A to nie je možné. A potom je tu obrovská kopa nesplácaných úverov, ktoré ohrozujú bankovú stabilitu a finančnú stabilitu v eurozóne. Tie sú vôbec není riešené touto právnou úpravou. To je jasný príklad toho, ako často sa poklepkávajú po pleciach politici a gratulujú si, že vyriešili problém e, bez toho, aby uznali, že to opatrenie, ktoré prinášajú, vôbec nerieši veci. To je skutočné zlyhanie tohto parlamentu. Ďakujem, pán Luke. Za Alde. Pán Tremo Sahibal sales. Dve minúty. Ďakujem, vážená pani predsednička. Pán podpredseda, pán komisár Dobrovský, zvítajte znova v parlamente. E, drahé kolegyne, kolegovia, nebolo jednoduché zapracovať tam naše návrhy a podnety, pokiaľ je o toto nariadenie, nakoľko dvaja spoluspravodajci sa veľmi, veľmi lipli na e, tomto spise. Každopádne my sme boli aktívni počas celého postupu, pretože my sa angažujeme pre tých ľudí, tý, tým ľuďom, ktorí najviac utrpeli pod ťarchou takýchto nesplácaných úverov. Vždy sme hovorili, že majú taký inherentný ľudský rozmer tieto úvery, že vznikli z dôvodu nesprávnej implementácie a uplatňovania európskej legislatívy. Na začiatku tohto nariadenia Únia priznala, že tu boli dôležité zákony, ktoré neboli e, právne a riadne implementované na úrovni členských štátov. Smernica o neskorých platbách, e, smernica o ochrane spotrebiteľov a takisto o hypotekárnych úveroch. Ďalšia smernica. Dovolte mi varovať vás, kolegyne, kolegové, že ak nezlepšíme implementáciu legislatívy EÚ v niektorých členských štátoch, môžeme sa vystaviť riziku, že budeme čeliť e, novej vlne nesplácaných úverov v niektorých členských štátoch v nadchádzajúcich rokoch dokonca v prípade, že sa znova objaví nejaká obrovská finančná alebo hospodárska kríza v EÚ. Vhodná správna implementácia je kľúčová, to znamená prevenciu a e, záväzok smerom k našim hodnotám, k našim názorom ako EÚ. Kolegyne, kolegovia, nie je možné, aby parlament zlyhal v schvalovaní jedného zákona, neprejal nejaký druhý, lebo takto by to stratilo svoj význam a tie úverové inštitúcie by nemali e, právny stimul riešiť svoje nesplácané úvery. Domnievame sa, že parlament musí vyslať silné posolstvo a preto je dôležité, aby celý legislatívny balíček o týchto úveroch bol schválený. Je to naša zodpovednosť. Ďakujem. Pán Tremosaj Basels. a teraz za zelených, ale pán Urta sú dve minúty. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Naša skupina zdieľa potrebu zredukovať e, tie toxické kredity, nie preto, že to brzdí kredity, kredity fungujú s ekonomickou aktivitou a dopytom, ale preto, že to môže byť zdrojom dôleži veľkej finančnej nestability. Preto to zdieľame, ale my si myslíme, že sú tu dve kritéria, ktoré musia mať prevahu. Poprvé, viac zodpovednosti pri udelovaní kreditov. To znamená, treba e, skutočne E, byť veľmi, mať, mať, byť veľmi prísne pri udelovaní e, kreditov, najmä tým občanom, ktorí nemôžu si dovoliť e, si ich splácať, pretože tieto nebezpečné kredity sa nemôžu udelovať na, a potom splát, platiť za to obrovskú spoločenskú e, sumu, ako sa to stalo v Španielsku. My nie sme spokojní s nariadením, ktoré sa nám predstavuje, nebudeme zaň hlasovať z nasledujúcich dôvodov. Poprvé, opatrenia, ktoré sa e, vytvárajú pre budúce e, rizikové problémové expozície sú e, nie sú, sú veľmi dlhé lehoty. Tam treba maximálne 8 rokov, vy hovoríte o 9 rokoch. My sme navrhli 7 rokov, ECB navrhla rozumný kalendár a vy hovoríte, že iba o tri roky neskôr táto norma vôjde do platnosti potom, ako bude schválená. My sme tiež navrhovali, aby toto nariadenie sa dotklo aj predchádzajúcich kreditov, lebo všetky kredity, ktoré budú označené za problémové po 1. marci, tak vy hovoríte, že od 1. apríla budú e, kryté. My nie sme spokojní s takýmto návrhom, znie, Znepokojuje nás to, pretože sa treba e, zaoberať aj otázkou ochrany spotrebiteľov. A e, naozaj tu bolo potrebné nájsť širokú dohodu. A ja dúfam, že e, pri ďalšom, ďalšej práci na tejto smernici sa bude brať do úvahy aj pripomienky malých skupín. Ďakujem a teraz za GUE. McCarthy, nech sa páči. Ďakujem pekne. Žiadne z tých argumentov v prospech e, balíčku komisie, pokiaľ ide o nesplácané úvery, e, vydržať ten drobnohľad alebo obstoja pod tým drobnohľadom. Treba povedať, že je dôležité mať finančnú stabilitu, ale ako presun miliard e, eur nesplácaných, akým spôsobom e, to dosiahneme v bankovom sektore. Podporovatelia tvrdia, že to uvoľní ruky bankám, pokiaľ ide o požičiavanie malým podnikom, ale všetko poukazuje na to, že je tu nedostatok dopytu e, v hospodárstve a nie nedostatok príležitosti na uverovanie, ktorý to obmedzuje je dôležité, že zlepšujeme ochranu spotrebiteľov v smernici, ale tento balíček bude nabádať banky, aby hodili tých svojich spotrebiteľov cez palubu tým, že budú predávať eh, takým agresívnym fondom svoje hypotéky a iné veci. To sa deje aj v Írsku a to len stimuluje krízu v bývaní a dostupnosti a takisto v uverovaní. Často sa uvádza írsky eh, príklad s tým, s tým zadlžením ako, ako ako ten rísky príklad, ako to riešiť, ale to je úplne naopak. Takto to nemá byť. Týmto balíčkom sa banky vracajú do situácie, kedy opäť budú môcť generovať masívne zisky bez ohľadu na to, aby svojich, eh, tých, ktorí si požičiavajú, eh, nejakým spôsobom zohľadňovali. A to sú občania. Nemôžeme to podporiť, balíček, pretože to nebude riešiť eh, problém zlých dlhov a úverov v Európe. Len sa tak dostanú rodiny do ešte väčších problémov, ktoré už sú v problémoch a tí súpy si ich rozdelia. Ďakujem. Ďakujem, pán Karty. Pán Vali za RDD. Marko Valli. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja osobne aj moja skupina máme veľké obavy, pokiaľ ide o tie opatrenia, ktoré sú naznačené v tomto balíčku, pokiaľ ide o nesplácané úvery, pretože predovšetkým e, tá dopadová štúdia alebo hodnotenie vplyvu neprebehlo. To znamená vplyvy, ktoré to bude mať na trh s nehnuteľnosťami a takisto, aký to bude mať dopad na spotrebiteľov, na podniky, na európskych občanov, to všetko sa ešte len ukáže, pretože stimulovať predaj e, nesplácaných úverov v krátkom čase, pokiaľ ide o zdravé riadenie, ktoré by mohli vnútorne riešiť aj banky, to e, znamená istý špekulatívny rozmer Vieme, že sú tu rôzne fondy, ktoré poskytovali aj isté, isté poradenstvo pre ECB, aj počas tých záťažových testov, počas tých stres testov e, sa dostávali, dostávali svoje ruky na takéto nesplácané úvery a profitovali z toho. Tie záruky e, voči občanom sú slabé. Je tu riziko, že tie fondy si to rozdelia a ja sa pýtam, kde je e, redukcia rizik, napríklad pokiaľ ide o deriváty, a akým spôsobom to bude riešené z pohľadu veľkých bank. Eh, a takisto treba riešiť eh, spoločné vklady a ochranu týchto vkladov. Ďakujem. Ďakujem, pán Vali. Za ENF eh, pani Zajstra, jedna minúta. Táto správa e, e, patrí do únie kapitálovej. E, holandská rada vo svojej poslednej správe prišla k záveru, že toto e, rozdelenie rizik posilní ešte viac nestabilitu finančného systému. E, a táto nestabilita je dôsledkom veľkého poskytovania úverov a finančnej nestability. Pre Holandcov táto e, vedecká rada je veľmi dôležitá a ja dúfam, že spravodajci ju poznajú a kladiem si otázku, prečo napriek tomu si želajú spravodajcovia ísť ďalej a ísť proti tomu, čo radia holandskí veci. Ďakujem a teraz za nezradených pán Funtulis. Bohužiaľ, komisia tieto dôležité otázky rieši z hľadiska banka, nie z hľadiska spotrebiteľov. E, banky sú dôležité piliere členských štátov a deštrukcia týchto bank samozrejme e, spôsobila veľké ťažkosti občanom aj členským štátom a preto je absolútne potrebné, aby e, sa úvery splácali, ale kto je zodpovedný za poskytovanie kreditov, to sú predsa banky Máme tu finančnú e, a ekonomickú krízu a mnohí ľudia už nemôžu viac platiť svoje úvery, lebo riskujú, že všetko stratia dokonca aj strechu nad hlavou. Pre občanov, ktorí sa ocitli v problémoch v dôsledku zadlženia, tak treba hľadať spôsoby, ako ich chrániť, ako im zabezpečiť ubytovanie a ako im uľahčiť sprácanie úverov najmä tým najzraniteľnejším. Ďakujem. Je tu nejaký problém s tlmočením? Je Nemčina, alebo? Um, Myslím, že problém by mal byť vyriešený. Nech sa páči, pokračujte. So, colleague, you can continue. Nech sa páči, kľudne pokračujte. Ähm, Ďakujem, vážená pani predsedajúca. E, tieto e, toxické úvery sú európskym problémom a tento text je krok vpred pri riešení tohto problému. Ide tu o redukciu a efektívnu redukciu E, týchto toxických e, úverov tak, aby nemali dopad na reálnu e, ekonomiku a na tých, ktorí si berú tieto úvery. To až potiaľ je to dobré, ale ochrana tých ľudí, ktorí si berú úvery, to znamená, že banka je silnejšia a spotrebiteľ a vypožičiavateľ je tým slabším, tak ako e, je to e, označené v Európskej smernici, tak potom Európska únia, komisia musí zasiahnuť, aby sa pokúsila e, tieto sťažnosti sledovať a ja by som vám chcela poveda- chcel povedať, že na Cypre napríklad európska smernica, ktorú som spomenul, nebola efektívnym spôsobom zavedená do praxe a v mnohých ďalších krajinách taktiež. Druhý bod, zdieľanie rizika, risk sharing. Chcem zopakovať to, čo už tu bolo povedané. Je to logické, čo povedal, ale ja by som dokonca povedal, že E, špecifické záujmy niektorých členských štátov, ktorí chcú e, colnú úniu, tak to dávajú na rovnakú úroveň s tretím pilierom, ale bez garancií a konkrétnych garancií. A bez týchto garancií my naozaj nemôžeme hovoriť o konkurencii medzi bankami jednotlivých členských štátov. A po tretie, na Cypre nedávno sme došli k záveru, E, že vedecká rada, ktorá skúmala zrútenie jednej e, cyperskej banky v dôsledku týchto problémových expozícií. A záver je taký, že tam došlo k problémom, e, e, ktoré E, spôsobili cyperské orgány a, a vlastne zodpovednosť EÚ tam zanikla. Ďakujem. Pán Mavrides. Pá, pani Ožok. Pani przewodnicząca, panie panowie. Instytucje finansowe w Unii... Ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o finančné nástroje v EÚ, e, už bol som istý pokrok, pokiaľ ide o kvalitu portfólia, takisto pokiaľ ide objem e, takýchto PNP, e, aby sme zabraňovali takéto akumulácie aj do budúcna. Treba zaviesť dodatočné opatrenia. Práve preto Polsko je spokojné s týmto legislatívnym návrhom. Ale chcem pritiahnuť našu, vašu pozornosť na e, dve otázky. Poprvé takýto univerzálny prístup, ktorý nezohľadňuje právne rozdiely v jednotlivých členských štátoch, ani rozdiely medzi rozhodovaním legislatívnych orgánov je istým spôsobom problematické. A potom potrebuje treba vyhodnotiť aj vplyv na to, ako zle rozhodnutia bank majú dopad na domácnosti, respektíve hospodársky rast eh, alebo negatívny rast. Eh, ďakujem pekne, pán Ožuk. E, ďalej pán Papadimulis. Mm, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, áno. Samozrejme, treba znižovať objemy takýchto NPL úverov, e, pretože je tu naozaj veľmi veľké e, peniaze, ale zároveň sa musíme uistiť, že existuje aj primeraná ochrana spotrebiteľov voči ľuďom, ktorí chcú na nich profitovať. A nemyslím si, že tento návrh to celkom robí. A ani ten spoločný kompromis medzi EPP a socialistami to celkom nedosahuje. Všetci chcú zdravý bankový systém. Musíme sa uistiť, že neregulovaný bankový sektor a tie e, tzv. tmavé alebo temné banky, že tie budú mať rovnaké, e, rovnakú mieru transparentnosti ale tie skutočnosti v tomto návrhu zahrnuté nie sú a preto e, ten návrh nemôžeme podporiť. A takisto sme proti tej tzv. salamovej metóde, kde vždy e, iba problémy oddialujete. Máme, máme tu už e, návrh EDIS, respektíve ten už tu bol pred 6 rokmi a tiež sa vtedy nič nestalo. A zdieľanie rizika alebo rizik nedosiahlo žiaden pokrok odvtedy. Komisia pripravuje isté návrhy, Európska centrálna banka to podporuje, do istej miery aj e, parlament. Takže takáto salamová metóda nie je správny prístup. Musíme spraviť všetko, e, čo treba. E, jednotlivé postupy, teraz už je času, teraz už je veľmi neskoro a teda nepodporujeme to kvôli tomu, čo tam nie je uvedené a nie kvôli tomu, čo tam uvedené je. Proste chýbajú tam tam veci. Ďakujem pekne ďalej, pán Zarianopoulos. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vláda Syrizy postupuje dobrovoľným spôsobom. Vidíme, že dochádza k fragmentácii, vidíme, že to má dopad na bežných ľudí, na ich dôchodky, na rodinné rozpočtovanie a vidíme, že ľuďom berú ich e, domy, ich domácnosti a prepúšťajú sa rôzni štátni zamestnanci a e, tieto e, problémové, problémové expozície, tie nesplácané úvery, to je tá realita, o ktorej tu hovoríme. Odoberanie domov ľuďom. A Syriza či iné podobné strany v Grécku svoju, svoju pozíciu nemenia, pokiaľ je práve o toto e, odoberanie domov e, ľuďom vidíme, k čomu tieto škrty vedú. Táto politika je reakčná a vidíme, že banky sú tie, ktoré sú chránené takouto legislatívou, nie tí, ktorí si tieto požičky berú. Dúfam, že ľudia, e, ktorí toto môžu, na to aj e, doplatia, keď e, budú najbližšie voľby. Ďakujem pekne ďalej, pán Žulica. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, vážený pán komisár, pokiaľ ide o vytvorenie komplexnej stratégie, ktorá E, bude riešiť tieto e, problémové expozície. To je veľmi dôležitá úloha pre Európsku úniu, keď chceme, aby náš finančný systém bol odolnejší. Úloha riešiť tieto problémové expozície, to je úloha hlavne pre členské štáty a pre samotné banky, ale je aj záujmom Európskej únie ako také, aby sa e, objemy takýchto požičiek znižovali, aby nedochádzalo k akumulácii takýchto NPE požičiek alebo úverov do budúcna a aby e, nevznikali celosystémové rizika e, v nebankovom sektore. Myslím si, že e, jednotný systém posilní odolnosť európskeho finančného systému, pokiaľ ide o nejaké externé šoky a zlepší sa aj zdieľanie rizik. Je veľmi dôležité zabezpečiť E, primerané krytie e, strát tým, že sa e, budú, bude novelizovať aj nariadenie, ktoré sa venuje téme kapitalového, kapitalových, minimálnych kapitálových požiadaviek. Ďakujem pekne. Ďalej, pán Paket, ďakujem pekne. 714 miliard eur, to je obrovský finančný objem a to je práve tá suma tých e, nesplacaných úverov. Už je to 10 rokov, čo sme tu mali finančnú krízu a naďalej e, tieto peniaze stále sa objavujú na súvahách a má to aj dopad. V Taliansku to bol veľký problém. V januári konkrétna regionálna banka v Taliansku s tým mala problémy, takže tie pravidla sa teraz pripravujú, ale treba, aby boli ešte prísnejšie Macron a jemu podobní ľudia vždy požadujú nové európske fondy, chcú e, záruku pre vklady a sú v tom veľmi kreatívni. Mali by sme postupovať tak, aby všetky jednotlivé členské štáty svoje súvahy v prvom rade e, vyriešili a ošetrili. To by bolo najlepšie. Nerobiť to z centra, ale požadovať to od členských štátov samotných. Ďakujem pekne. Pán Paket. Ďalej kolega Liberacký, nech sa páči pani Dombrovský. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán komisár, áno, platí, že hovoríme tu o probléme, ktorý sa môže ukázať ako istá bolestivá záležitosť tak pre banky, ako aj pre veriteľov. To, že tu hovoríme o takomto omeškaní, že teda vlastne už to nemá cenu v tejto fáze riešiť, s tým ja nesúhlasím. E, Beriem to tak, že k tomu pristupujeme z pohľadu zodpovednosti, vyhodnotenie bank, vyhodnotenie úrovne rizika a potom máme tých, ktorí tento úver si e, zoberú a aj tento človek má právo mať isté riziko v prípade tohto úveru, či je to spotrebný úver alebo iný druh úveru, napríklad hypotéka proste úplne sa tomu riziku vyhnúť nedá. Samozrejme, vždy je tu otázka, koľko takýchto úverov sa má poskytovať a či ich potom treba aj obnoviť. Teraz základná otázka znie, aké veľké má byť to rezervné krytie, aké budú dopady, treba chrániť aj banky, ale aj samotní investori musia mať možnosť investovať a takisto e, požičiavať si peniaze. Ďakujem pekne ďalej, poslanec Marias, jedna minúta. Ďakujem pekne, hovoríme tu o takýchto e, nesplacaných úveroch, o problémových expozíciách. Čo to v praxi znamená? E, v Grécku ľudia prichádzajú o svoje domovy kvôli finančným supom, e, ktorí ich o ne pripravujú. Samotné Grécko dopláca na aktivity trojky. My e, tieto úvery voláme tzv. E, červené úvery, to sú tie de facto e, nesplacené, tie problémové úvery, úvery a práve tieto supy ich využívajú, zneužívajú aj vláda Syrizy nechráni ľudí, pokiaľ ide aj napríklad o ich prvý primárny domov, miesto, kde naozaj títo ľudia žijú. E, takéto e, požičky sa budú vykupovať zo strany týchto supov v úvodzovkách a my musíme e, tomuto zabraniť. Je to hrozné, aby to miesto, kde človek žije, miesto pobytu sa dostane iba na nejakú dražbu, pretože dochádza k nesplácaniu. Je to tragické a myslím, že existuje aj iný spôsob, ako tieto problémy riešiť. Ďakujem pekne. Teraz e, máme fázu Catch the Eye. Hlasia sa e, dvaja kolegovia, takže vystúpia obaja. Pán Strojevský, nech sa páči ako prvý. Ďakujem pekne. Chcem zdôrazniť, že týchto 700 miliard eur, o ktorých tu hovoríme, týchto nesplacených úverov, je to naozaj vážny problém. Ale e, nie je to až tak bolestivý problém, keďže sa nachádzame v období hospodárskeho rastu. Čiže v porovnaní eh, s rozsahom problémov eh, v období krízy to nie je až také zlé. Hovorím o tom preto, lebo v tejto rozprave sa niektoré veci nezadefinovali. Napríklad nehovorili sme dostatočne o zdrojoch týchto problémov, či sú to právne nedostatky, či sú to systémové chyby, či sú to chyby zo strany samotných bank. Čo je príčinou, čo je zdrojom týchto kríz, e, týchto nesplatených úverov, do akej miery niekto umyselne nesprávne požičiaval, zle požičiaval. Ja o tom hovorím aj v kontexte rozprávy o terorizme. Tam sme tiež nakoniec hovorili o nezlaďovaní DPH, o nezodpovednosti toho alebo iného aktéra. A teraz je dobré, e, bolo by dobre vyriešiť to do konca tohto volebného obdobia, ale čo si ešte musíme nechať vypracovať je analýza zdrojov, problémov a takisto aj rozsahu týchto problémov. Ďakujem pekne, pán e, poslanec. A na záver vystupí pán Epidedeos. Nech sa páči, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Banky sú dôležitou súčasťou hospodárstva našich členských štátov a je správne, aby tieto banky eh, mohli prispievať v podobe pôžičiek do reálneho hospodárstva, pretože to je prepojené na pracovné pozície. Ale nehovoríme tu o prežití bank, hovoríme tu o veriteľoch, eh, teda pardon, o ľudia, ktorí si požičiavajú peniaze a potom nedokážu eh, splácať tieto požičky a počet takýchto ľudí je dosť výrazný vo väčšine našich e, krajín sú to naozaj až tragické e, prípady, respektíve významné počty a v Grécku je to až e, tragické. Kvôli trojke ľudia nedokážu splácať svoje pôžičky, prichádzajú svoje domovy a vidíme, že ľudia častokrát to riešia až samovraždou, pretože prišli o svoj domov, o, o takúto základnú istotu e, vo svojom živote. A myslím si, že takíto ľudí by sme mali chrániť e, v prvom meste, pretože naozaj je to miesto, kde oni žijú, je to ich domov. Mali by sme s tým niečo robiť. Ďakujem. Kiitos edustia edustaja Epitideios. Ja sitten haluaisin taas antaa komissaarion, komissaari, komissaari e, Valdis Dombrovskisille. Teraz si vypočujeme pána komisára. Nech sa páči, pán Dombrovskis. Madam Chair, Pani predsedajúca, cienné poslanky, poslanci, vážené spoluspravodajci, v prvom rade by som vám chcel pogratulovať k vašej práci a angažovanosti a takisto tieňovým spravodajcom, pokiaľ ide o podporu pri rokovaní tohto spisu. Dovolte mi na úvod e, nakoniec e, zdôrazniť, že tento legislatívny počin zjednocuje Európu, pokiaľ ide o takýto rozhodujúci krok smerom k posilneniu bankového sektora a k jeho zostabilneniu a takisto zlepšeniu kapacity z odolávať budúcim šokom bez ohľadu, odkiaľ budú pochádzať a takisto podporiť reálnu ekonomiku. To je nevyhnutná ingrediencia z pohľadu budúcej prosperity a takisto odolnej a zdravej Európe, pokiaľ je o finančné záležitosti. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz si vypočujeme správodajcov. Pani Delange. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa chcem iba vrátiť k dvom bodom. Niektorí kolegovia predniesli pripomienky ku garantovanému režimu vkladov. Ja chcela by som pripomenúť, že v prípade krízy my sme si veľa kladli otázky a mnohí Európanov sme sa pýtali, ako garantovať záchranu banka počas krízy. Sme povedali, že už toto nechceme, aby sa zopakovalo a v budúcnosti už keď bude treba zachraňovať banky, tak to nebudú daňoví poplatníci, ale akcionári. Takže banky si budú musieť zaplatiť svoje straty. A keď e, máme uznesenie o záchrane bank v niektorých krajinách, tak to je, je znova štát, ktorý to musí garantovať a daňoví poplatníci. Takže ja viem, že v mnohých členských štátoch sú rozdiely pri používaní štátnych peňazí na záchranu bank, ale nie všetky banky súhlasili s tým, aby sa vytvoril Európsky fond na garanciu bankových vkladov. To znamená, že my nemôžeme robiť hoci čo, čo by sme chceli. Takže treba začať režimom garancií vkladov a to môžeme začať už aj zajtra, ale problém je, že potom tu bude isté množstvo bank, ktoré to nechcú. E, mali sme tu nedávno záchranu bank v Taliansku a teraz sú niektorí, ktorí nie sú za PNP a bohužiaľ nemáme dostatočnú e, podporu v členských štátoch a vôľa rozdeliť riziko ešte tu nie je. A po druhé, chcem odpovedať tým o, o tom, čo tu hovoril Niger Farič, ktorý prišiel a e, predniesol tu dvojminútové vyhlásenie. On si myslí, že e, toto, nie je dost, to, toto zhromaženie nie je dostatočne e, pevné a tak ďalej. Takisto tu bola jedna kolegyňa z Talianska, ktorá mi povedala, že treba dlhšie lehoty a treba byť menej ambicióznymi. To je posolstvo jedného z jej kolegov. My sme 20 hodín hovorili o technických aspektoch a v týchto rokovaniach sme skutočne hovorili a jeho e, príspevok a príspevok PVV to boli sekundy alebo minuty, teda takmer nič. Takže prosím vás, buď budete robiť korektne vašu prácu a zúčastňujte sa práce, alebo sem ani nechoďte. Ďakujem. Ďakujem, hovorí sp- sp- e, pani predsednička. Teraz druhý spoluspravodajca, pán Gualtieri. Nech sa páči dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa domnievam, že táto rozpráva preukázala, že v skutočnosti sme schválili vyvážený text, Troška sme si vypočuli propagandu z jednej druhej strany, e, ktorí tvrdia, že je to príliš tvrdé a úprimne na adresu kolegov Váliho chcem povedať, že treba e, to vážne brať. Všetci vedia, že to je text, e, ktorý zmiernil návrh komisie a je vyváženejší v porovnaní s tým, čo predkladala ECB. Teraz nás obviňovať z toho, že je tu text, ktorý je príliš tvrdý, tak to považujem za propagandistické vyjadrenie. Zároveň musím povedať, že súhlasím s kolegom Delangem. Nevideli sme tu tých kolegov, ktorí vystupovali alebo ktorí by hovorili o tom, že treba spraviť tvrdšie veci počas tých rokovaní. Samozrejme teraz tvrdia, že sme boli príliš mekí. A teda pravda je, že my sme zobrali na seba tú zodpovednosť a riešili sme veľmi ťažkú tému, veľmi citlivú a podarilo sa nám to spraviť dobre a rýchlým spôsobom. A to je dobrý pozitívny príklad toho, ako je tento parlament schopný vytvárať legislatívu a byť istým spôsobom aj subjektom, ktorý v prípade, že niečo dobre nefunguje, nejaké úrady alebo nejaké tendencie sa objavujú, niektoré pozície, tlačí potom na riešenia, ktoré by e, mohli niekomu prinašať prospech, ale nakoniec e, sa prejavia negatívne na reálnej ekonomike. Dokáže parlament takéto veci korigovať a takisto pri, pristúpiť e, k nevyhnutnému redukcii takýchto nesplácaných úverov a zabezpečiť tak ochranu finančných záujmov občanov, dlžníkov, malých a stredných podnikov a prísť s nariadením, ktoré podľa mňa bude mať výrazný dopad na jednej strane, pokiaľ ide o lepší prudenciálny dohľad a tak, teda od odrádzania od praktík, ktoré by mohli viesť k takéto množeniu nesplácaných úverov, ale zároveň to je aj udržateľné opatrenie, dobre zvládateľné, ktoré nemá negatívne dopady na ekonomiku, na reálnu ekonomiku. Takže ešte raz chcem poďakovať kolegyni Delange, takisto komisii a všetkým tým kolegom, ktorí podporili túto prácu a takisto aj rade, ktorá nám umožnila viesť trilóg v, rekordno, v rekordne rýchlom čase, historický rekord. A podarilo sa nám potom veľmi rýchle zapracovať e, túto úpravu do úradného vesníka. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Gualtieri. Myslím si, že môžeme povedať, že Rozprava je uzavretá, zajtra bude hlasovanie. Teraz tu máme ďalší bod programu. To sú kolegovia Silva Pereira a pán Maňka e, zriadenie Európskeho menového fondu. Najskôr si vypočujeme spravodajcov. Pán Silva Pereira, nech sa páči 4 minúty. Vážená pani predsedajúca, e, páni komisári, drahí kolegovia, Reforma Európskeho mechanizmu stability je jedným z najdôležitejších pilierov eh, reformného procesu e, ekonomickej a menovej únie. Je to proces, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme čelili obrovským nedostatkom v architektúre eura, ako napríklad dramatická eh, kríza, ktorú sme prežili. Touto správou parlament prispel veľmi vhodným spôsobom tomuto procesu a ja by som chcel poďakovať mojim spolu môjmu spolu spravodajcovi pánovi Vladimirovi Maňkovi za vynikajúcu spoluprácu v posledných mesiacoch. Rovnako sa chcem poďakovať teňovým spravodajcom, rozličným skupinám za duch spolupráce, ktorý nám umožnil nájsť tento dobrý dôchodok. Touto správou parlament bráni takú dvojkrokovú e, stratégiu. Z hľadiska strednodobého a dlhodobého Európsky parlament jasne načrtáva svoju víziu plného začlenenia Európskeho mechanizmu stability, aby sa stal skutočnou inštitúciou Európskej únie e, s riadením, ktoré bude podriadené komunitárnej metóde a zároveň tam bude demokratická kontrola zo strany Európskeho parlamentu. Samozrejme, že toto nebude možné i hneď a preto z krátkodobého hľadiska sme za to, aby sme pokročili e, v, mechan- v reforme mechanizmu stability e, prostredníctvom medzivládnej metódy. E, myslím si, že netreba meniť názov, pretože tejto inštitúcie, pretože to by mohlo spôsobiť zmetok, pokiaľ ide o kompetencie v oblasti vedenia monetárnej politiky. Ale sú tu dôležitejšie veci, ktoré máme a musíme urobiť. Poprvé, treba posilniť demokratickú kontrolu mechanizmu zo strany Európskeho parlamentu. E, k tomu potrebujeme protokol o spolupráci medzi obidvoma inštitúciami, aby sme posilnili dialog, aby sme e, posilnili parlamentnú zložku a, a aby sa takým hlavným e, ak by sa hlavný e, riaditeľ e, aby bol volený tu v Európskom parlamente. A úlohou tohto mechanizmu aby sa tento mechanizmus zaplňoval, uplatňoval pri finančných a ekonomických otázkach a rovnako, aby sa revidovali aj jeho poslanie a kompetencie bez toho, aby tým utrpeli úlohy v oblasti makroekonomického dohľadu. A na závere je treba povedať, že musíme dosiahnuť väčšiu mieru autonómie vzhľadom na medzinárodné postavenie a treba dať tomuto mechanizmu kompetencie aj v oblasti e, tak, aby vlastne tu bol jediný riešiteľný fond a takto by prispel k e, vytvoreniu bankovej únie. My vieme, že e, tá vízia eura ešte presahuje, má väčšie presahy, ale reforma mechanizmu stability je dôležitým krokom a je dôležité, aby rada si vypočula návrhy, e, ktoré Európsky parlament

Pani predsedajúca, poslanky a poslanci, Európsky parlament vždy eh, zohrával lídrovskú úlohu, pokiaľ ide o prehlbovanie EMU a takisto výrazne podporoval eh, iniciatívu komisie, pokiaľ je posilnenie tejto architektúry. Čiže eh, pokiaľ ide túto rozprávu, ktorá sa týka vytvorenia Európskeho e, menového fondu. To je ďalší krok v tomto procese. Mene komisie by som chcel e, sa poďakovať výborom a najmä e, pánom spravodajcom Majkovi a Silvovi Pereirovi a takisto aj tieňovým spravodajcom za ich prácu na tomto spise. Takisto chcem túto príležitosť využiť na to, aby som poďakovať, aby som mohol poďakovať aj všetkým kolegom, ktorí pracovali na doľaďovaní EMU. Vítame túto správu a súhlasíme aj s jej hlavnými odkazmi. Konkrétne podporujeme parlament, pokiaľ ide o požiadavku integrácie Európskeho stabilizačného mechanizmu do rámca únie. Ako e, viete, toto mm, bol aj istý úmysel nášho návrhu. Keď ESM e, vznikol, keď bola tá kríza veľmi intenzívna, e, odvtedy mal zabezpečovať finančnú stabilitu v EÚ a pokiaľ budeme integrovať do európskeho právneho systému, posledníme jeho institucionalizáciu a takisto aj naša transparentnosť voči európskym Európskemu respektíve Národným parlamentom bude posilnená, e, bude posilnená a vlastne nakoniec tú transparentnosť tu ste spomínali aj v tej e, vašej dočasnej alebo teda predbežnej správe. Potom hovoríte o tom, že členské štáty majú dodržiavať e, pravidla hospodárskeho riadenia tak, aby vlastne všetky systémy fungovali dobre, ESM nezasahuje do fungovania iných európskych inštitúcií a proste akékoľvek kroky budú plne e, v súlade s európskym e, právom. A takisto pokiaľ ide o zavedenie toho spoločného backstopu e, do roku 2020, že by to malo byť skôr možno spravené, s tým súhlasíme. My pokiaľ ide o názov, podporujeme Európsky menový fond, ale píšeme si aj, alebo zapísali sme si aj poznámky, e, výhrady možno zo strany ECB, zo strany EP, možno, že Európsky stabilizačný mechanizmus súčasný názov by nebol zlý, môžeme si ho možno ponechať aj do budúcna. Odkedy komisia tento návrh e, predložila, e, viaceré veci sa vyvíjali ďalej, konkrétne členské štáty pristúpili k revízii zmluvy OSM v rámci medzivládneho takého rámca. Táto práca ďalej e, pokračuje a dúfam, že bude výrazným príspevkom aj k tomu, aby bola naša menová únia, hospodárska menová únia silnejšia, aby sme tam ten backstop e, pridali, aby sme aj posilnili tie e, preventívne nástroje a zabraňovali nejakému rozmnožovaniu prípadných podvodov. V novembri minulého roku bola tu aj podpora zo strany rady. My chceme, aby nová e, zmluva aj obsahovala odhodlanie e, tento ESM mechanizmus začleniť aj do e, toho európskeho rámca, právneho rámca, to čo možno najskôr. Ďakujem pekne. Pán komisár, teraz sa sa sa za výbor kont má vyjadriť eh, pani Ivan, ale nevidím, že by eh, tu eh, daná osoba bola. Počkáme si teda, respektíve zatiaľ môže za výbor AVKO vystúpiť pani Hübner. Možno takýmto postupom by sme to spravili. Áno, ďakujem pekne. Spomeniem niektoré témy, ktoré sú dôležité z pohľadu výboru AVKO. Konkrétne mám dve také pripomienky. Poprvé, zahrnutie toho, aby aj nasledovník SM bol začlenený do európskeho právneho rámca. To nie je drobnosť, je to veľmi dôležitá vec. V Európskom parlamente sme opakovane požadovali e, ukončenie medzivládnych dojednaní, ktoré boli počas finančnej ráz, e, krízy dojednané, aby teda to bolo začlenené do tohto európskeho rámca. Toto je na to vhodná príležitosť. Členské štáty momentálne pracujú na základe pozmeňovacieho návrhu alebo novelizácie v rámci E, zmluvy o ESM, ale táto integrácia e, tohto mechanizmu do európskeho práva by sa čoskoro mala naozaj vyriešiť. A pokiaľ ide o nasledovníka ESM, eh, eh, prepojenie nejaké, nejakých mechanizmov, eh, transparentnosť voči Európskemu parlamentu, národných parlamentov, toto je veľmi dôležitá otázka, táto transparentnosť, prístup k informáciám pre tieto inštitúcie, toto je veľmi dôležité, ak chceme, aby to celé dobre fungovalo, čiže naozaj vysoká miera transparentnosti, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí v súvislosti s následovníkom ESM. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani Hübner a teraz si vypočujeme politické skupiny. Začneme EPP. Pán Van de Candelare, nech sa páči dve minúty. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, drahí kolegovia, finančná kríza nám ukázala, aké boli problémy. Naša menová e, únia nie je dokonalá. Členské štáty, ktoré museli zachraňovať banky, mali veľké problémy, ale dohľad nad bankami na svojom malom území si uvedomili, že ta, tam vznikla systemická katastrofa v jednotlivých členských štátoch a keby im neboli pomohli E, európske finančné trhy a e, európske finančné mechanizmy, tak by boli skončili veľmi zle. My sme vytvorili európsky stabilizačný mechanizmus a inak sme nemohli robiť. Treba však zdôrazniť, že tieto európske mechanizmy sa, e, sa hovoria o právach aj o povinnostiach členských štátov a to znamená, že kto má problémy finančné, môže samozrejme požiadať o pomoc týchto mechanizmov, ale samozrejme, že takáto pomoc E, nemôže byť príliš veľká. Tá, táto pomoc musí byť vždy e, e, taká, aby, aby v tom mechanizme bolo dostatok peňazí na to, aby ľudia, ktorí zaklopú, mali z čoho dostať. Je potrebné, aby Európa vyriešila e, skutočné problémy, ktoré pred ňou stoja. Pán Domrovskis, vy ste povedali, že vy ste ochotní 24 e, hodín denne pracovať na tom, aby ste zachránili zón, eurozónu, ale samozrejme je potrebné rešpektovať aj isté podmienky. Európska únia a jej finančné zdravie, menové zdravie, to by malo byť tou najvyššou prioritou. Je nevyhnutné, aby sme vytvorili Európsky menový fond a to by bola dobrá vec pre všetkých nás a aby sme mohli čeliť krízam v budúcnosti. Ďakujem, pán Vanden den e, a za Teraz SD, pani Bereš, dve minúty. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Sme veľmi radi, že má Európsky parlament možnosť e, povedať, ako vníma vývoj Európskeho mechanizmu stability so s touto priebežnou správou. Samozrejme, táto diskusia totálne zablokovaná v Rade. Vytvorenie Európskeho mechanizmu stability bol úspech v okamihu, keď niektoré členské štáty potrebovali pomoc a už nemali prístup na trhy. Tento úspech musí byť dnes využitý na to, aby sme začali novú etapu a my veľmi dobre vieme, že táto etapa súvisia aj s novým prostredím. Je tu otázka zdieľania rizik a redukcie rizik a tam sme dosiahli veľmi e, dôležité pokroky, či už ide o balíček IDPN a o balíček D-Porker. A z tohoto dôvodu si moja skupina myslí, že Vývoj tohto mechanizmu stability e, by e, nemal viesť k vytvoreniu európskeho e, menového systému. My sme boli mali radi ten európsky stabilizačný mechanizmus, ale je pravdou, že tento mechanizmus zostal na budúcnosť a do budúcnosti si želáme, aby bol využívaný naplno, aby zabezpečoval stabilitu v Európskej únii a z eurozóne a je takisto nevyhnutné, aby zabezpečil tú garanciu, ktorú my potrebujeme pre eh, ten slávny backstop eh, bankového systému. Samozrejme, že teraz e, došlo v rade k istému vývoju, ale ja sa obávam, že ten nedostatok alebo tá vrodená chyba tohto mechanizmu bude pokračovať lebo tam bude potrebné akceptovať v rámci medzivládneho systému tento mechanizmus. A to by bola taká naliehavá e, potreba, ale dnes rada nechce o tomto hovoriť. E, nechce hovoriť o návrhu, ktorý predložila komisia a chce pokračovať v zmysle integrácie tohto mechanizmu v rámci zmluv a Európsky parlament sa takisto toho e, dožaduje, pretože je to jediná schodná cesta pre budúcnosť tohto mechanizmu. Ďakujem pani Beres za ECR a teraz pán Paket, nech sa páči. Ďakujem. S touto správou sme videli, e, ako tento finanč, táto finančná podpora opäť raz poukázala na význam Európskej únie a tieto my nesúhlasíme s všetkými. Ja si nemyslím, že my musíme sa sústreďovať na záchranné práce, lebo to neumožňuje potom riešiť problémy bankového sektoru. Ak nie, tak potom tu stále bude dochádzať k takémuto zadlženiu a takéto záchrany sú, vychádzajú príliš draho daňových poplatníkov aj členské štáty. Oveľa logickejšie by bolo, e, aby e, vlastne táto organizácia vlastne bola na členských štátoch, lebo e, národné parlamenty musia kontrolovať svoje banky. My by sme sa nemali teraz sústreďovať na nové záchranné akcie, ale na prevenciu nových kríz. My potrebujeme aby členské štáty dodržiavali rozpočtové pravidla, lebo ak niekto neplatí svoje dlhy, tak samozrejme treba sa potom pozrieť na to, ako to vyriešiť. E, veď predsa nemôžu flámsky daňoví e, poplatníci platiť za problémy iných. A potom e, samozrejme no bayout musí byť obnovené v Európe, aby tu nedochádzalo k takému divokému zachraňovaniu banka ku chaosu. Ďakujem. Ďakujem, pán Paket. E, Jean Artvi, dve minúty, nech sa páči za ALDE. Vážená pani predsednička, pán komisár, drahí kolegovia, ja chcem pozdraviť našich dvoch spolupracovníkov, spolu spravodajcov za, a poblahoželať im k vynikajúcej práci. Tento európsky mechanizmus finančnej stability sa zapisuje do, finančne, do európskeho rámca. Samozrejme, keď sme vytvorili jednotnú menu. Nevedeli sme si predstaviť, do akej krízy sa dostaneme. Ak bolo treba si pripraviť eh, nejaký nástroj, ktorý by mohol eh, tieto otázky instrumentalizovať a dnes eh, už dávame tento mechanizmus do takého inštitucionálneho kadra a ďakujem e, teda spravodajcom e, za to, že trvali na tom, aby tam bolo, bolo naozaj úzke prepojenie aj na národné e, parlamenty, pokiaľ ide o to, aby ten sociálny kapitál z z Fondu pre finančnú stabilitu a tak ďalej. Naozaj to sú národné parlamenty v týchto prípadoch, ktoré dávajú k dispozícii tieto možnosti a jedna vec e, mi je trochu ľúto, je to naozaj riadenie eurozóny a e, škoda, že sme tu neodporúčili e, nominovanie nejakého ministra financí, ten by mohol byť podpredsedom komisie zodpovedný, zodpovedným za euro. A takisto by som chcel ešte vyjadriť jednu, jednu túžbu, a to síce, aby Európska únia používala svoju menu tak, ako to robí Amerika, a to síce, aby boli rešpektované základné záujmy Európy aj v iných krajinách. Jedného dňa by sme mohli túto, túto menu, e, toto euro používať ako nástroj v hospodárskej e, vojne, v úvodzovkách, tak aby sme naše základné záujmy dokázali obhájiť. Ďakujem ešte raz našim spravodajcom, naozaj je to kvalitná správa. Ďakujem. Ďakujem, pán Artvis. A za zelených, a, ale pán Urtasu, nech sa páči. Ďakujem, vážený, vážená pani predsedajúca. Najskôr chcem povedať, že úmysel zaviesť tento európsky stabilizačný mechanizmus a menový fond, to je dobrá myšlienka, ale my to neurobíme. My chceme teraz zaviesť jeden mechanizmus, ktorý bude iba medzivládnym nástrojom. Na, my tu niekomu, na, niekomu También tenemos un problema con... E, celú túto problematiku. No a teraz, e, podobne ako povedali ostatní kolegovia, my e, sme v procese spolurozhodovania a budeme túto správu musieť podrobiť rozprave. A tento eh, mechanizmus, mechanizmus financovania mal problémy od začiatku kvôli tomu, že nebol transparentný, kvôli tomu, ako sa podpisoval.